Dobre, zaujmite svoje miesta. Vítam šéf komisie e, pozorovateľskej, pána Jo Lajnena, ktorý je, ktorý je našim hlavným pozorovateľom vždy, keď sa rozprávame o kráľovstvách Musím vám povedať, že som sa stretol s kráľom a s kráľovnou e, v sobotu vo Westfálsku, kde si preberal cenu za mier. Král Abduláh dostal túto cenu ako výsledok za mierový proces v tomto regióne a nepochybne tieto procesy majú, nesú určitú podobu, pretože je to boj medzi jednotlivými význaniami časoch vojny medzi protestantmi a katolíkmi, to bola vojna medzi Štokholmom, Parížom a Viedňou a dnes je táto vojna medzi Tehránom, Amánom a Ankárou. Veľa sa nezmenilo v týchto náboženských konfliktoch. A, a osnabrudský mier by mohol byť e, príkladom mierového procesu práve v tomto regióne. Nemecko vtedy prišlo o viac ako polovicu svojich obyvateľov po 30-ročnej vojne. Nemecko malo iba polovicu z obyvateľstva ako na začiatku vojny. A to, čo sa deje v súčasnosti na Blízkom východe, je veľmi podobná záležitosť. Ak sa pozrieme na Mosul, ak sa pozrieme na Alepo, Každopádne ďakujem veľmi pekne delegácií našich kolegov Bech, Pech, Bolda, Matias et a De Delunde. Tieto voľby sa uskutočnili v Jordánsku 22. septembra. Väčšinu parlamentných eh, kresiel si zachovala frakcia lojalistov a moslimské bratstvo získalo dohromady 16 poslaneckých mandátov. Jo, mohli by ste nás teda uviesť do tejto témy a takisto aj pani Maria Gabriel, ktorá eh, bola šéfkou delegácie, takže jo, môžete začať. Áno, ďakujem veľmi pekne. Bolo mi veľkým potešením, že král a královna dostali túto mierovú cenu, pretože je to práve král, ktorý šíri reformný proces v Jordánsku. Je to krajina v regióne, kde je veľa konfliktov a nepokojov a Jordánsko je stále ostrovom stability a mieru v tejto oblasti. A tieto parlamentné voľby 23. septembra boli súčasťou prebiehajúceho reformného procesu, ktorú, ktorý podporuje Európska únia, ako aj iné medzinárodné organizácie. A preto bolo dobré a správne, že Európska únia vyslala pozorovateľskú misiu a myslím si, že to bol výborný tým zložený z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a z poslancov Európskeho parlamentu. A táto misia zároveň prišla na miesto v prvý deň volieb a zotrvala na mieste až do uzatvorenia volebných miestností, kedy sme vypracovávali našu finálnu správu. Tieto e, voľby sformovali 18. parlament, ktorý má zaviesť nový systém e, voľby poslancov v Jordánsku. A takisto boli ešte predtým prijané zákony o politických stranách. E, v predchádzajúcich voľbách sa volili skôr osobnosti, avšak teraz sme mali volebné zoznamy, kde volíte priamo zoznam ľudí, ale máte preferenčné hlasy teda každý občan Jordánska. Mali sme volebnú komisiu, ktorá bola veľmi dobre pripravená a a mohla pozorovať voľby veľmi efektívnym spôsobom. Ja som bol pred pár týždňami e, v Gabune e, v podobnej e, funkcii. Ja som bol šéf delegácie a pani Gabriel bola naopak hlavnou pozorovateľkou. Sledovali sme či prebehla registrácia voličov v poriadku, rovnako ako boli aj uverejnené zoznamy volených. Volebná kampaň bola pokojná. Porušenia sa týkali skôr eh, drobných záležitostí a predovšetkým ľudí, ktorí nerešpektovali rôzne ustanovenia, avšak nebolo to relevantné pre výsledky volieb. Volebná kampaň v Jordánsku je odlišná od takých, e, ako poznáme. Nie sú to veľké zhromaždenia, ale sú to skôr také stretnutia v stane, kde sa voliči môžu stretnúť e, s kandidátmi a kde sa ich snažia títo kandidáti presvedčiť, aby ich volili. Tentokrát sme mali pasívny systém hlasujúcich. Každý občan mal právo hlasovať. To bolo odlišné od predchádzajúcich volieb, kde máte systém aktívnych eh, eh, voličov, kde sa musíte zaregistrovať predtým, než volíte. Tento nový systém priniesol volebnú účasť o 18 vyššiu a to bolo veľmi dôležité pre výsledky a e, volieb sa zúčastnilo 36 obyvateľia. Avšak hlasovalo o 200 tisíc e, ľudí viacej než v roku 2013. Takže to môžeme stále hodnotiť, že to bol úspech e, v tom zmysle, že hlasovalo o 200 tisíc ľudí viacej. Samozrejme, iba 36 ľudí, ktorých hlasovalo, hovorí o tom, že ešte stále existuje veľká medzera medzi systémom a občanom a je polutovania hodné, že predovšetkým eh, mladí eh, ľudia sa zdržali eh, hlasovania. Jordánsko má pomerne mladú populáciu, ja tu mám aj čísla. 70 populácie je, mladšie, je mladšie ako 30 rokov. A títo mladí ľudia nehlasovali, pretože existuje určitá nedôvera k tým kandidátom a k tomu, že si naozaj budú plniť svoje povinnosti náležitým spôsobom čo bolo dobré na týchto voľbách, e, bolo to, že zo strany jednotlivých e, politických strán neboli žiadne bojkoty. Máme 50 e, strán, 39 sa zúčastnilo volieb. Takže tentokrát to bol hm, naozaj priebeh bol pokojný pretože jednotlivé aj islamské strany nebojkotovali priebeh volieb, ale naopak sa ich zúčastnili. Pán predseda, vy ste spomenuli, že mali veľmi silnú účasť zo strany žien vo volebnej kampani a takisto boli prítomné aj na volebných zoznamoch. Ako viete, sú vyhradené miesta pre ženy a pre menšiny pre každú túto skupinu 15 mandátov. Takže dnes je v Jordánskom parlamente 20 žien. To znamená opäť viacej, ako sú vyhradené mandáty. Je to stále pomerne malé zastúpenie, to sa dá ešte stále zlepšiť, predovšetkým zaangažovaním eh, mladých ľudí a lepšie zastúpenie žien v parlamente bude veľkou výzvou pre budúce voľby. Voľby pozorovali mnohé organizácie, pozorovali sme ich aj my a myslím si, že sme mali veľmi dobre pripravený a profesionálny tím. A bolo ustanovených aj 13 tisíc národných pozorovateľov, pretože nový volebný systém zavádza pozorovateľský systém. Boli nejaké ťažnosti aj voči pozorovateľským misiám. Niektorí, eh, niektoré podania boli podané aj na miestne súdy. Eh, súdy boli nestranné a vysporiadali sa s týmito sťažnosťami mm, na čas. Povedal by som, že tieto voľby v Jordánsku je ďalší krok k tomu, aby sme otvorili túto krajinu a aby sme mali k dispozícii proces, ktorý povedie k ďalším reformám. Samozrejme, pozorovali sme eh, rozličné osobitosti, ktoré spomíname aj v odporúčaniach. Napríklad médiá nepokrývali eh, volebnú kampaň. Eh, Informovali, že sú voľby, avšak nevysielali mm, propagáciu a myslíme si, že to je iba čiastočná sloboda novinárskeho prejavu. Nepokrývali napríklad rozličné stretnutia, čo je deficit. Čo sa týka vidieckých oblastí, čo sa týka vidieckých e, oblastí, sú silnejšie zastúpené než mestské e, oblasti, ktoré sú podreprezentované. Distribúcia mandátov eh, nie je podľa eh, zastúpenia miest. Napríklad Amán a iné veľké mesta majú menšie zastúpenie. Na to, aby sa človek stal kandidátom, sú pomerne prísne registračné kritéria, musíte zložiť zálohu, respektíve zaplatiť peniaze a zvyčajne títo kandidáti sú e, potom e, kmeňoví predstaviteľi alebo súčasní poslanci alebo podnikatelia. A myslím si, že to je práve ten dôvod, prečo mladí ľudia majú určité výhrady zúčastňovať sa e, týchto volieb. Takže dúfajme, že toto bude ďalší krok v reformnom procese. Samozrejme, mohli by sme dodať ešte mnoho ďalších vecí. My pripravíme správu pre ďalšie obdobie ako informáciu pre našich poslancov. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať a pogratulovať Joevi Lajnenovi eh, a jeho týmu za vynikajúcu prácu a rovnako poďakovať za príjem alebo za to, akým spôsobom nás prijali na mieste a za spoluprácu institútu Vďaka tomu sme túto misiu mohli naozaj veľmi dobre zrealizovať. Začala by som pozitívny bod, pozitívnymi bodmi a to treba povedať, máme predovšetkým pozitívne skúsenosti, ako to už Joe povedal. povedal. Procesus bol vo všeobecnosti transparentný, dôveryhodný a inkluzívny. Predvolebná kampaň aj deň volie prebehli e, v zásade normálne, hoci s nejakými izolovanými incidentmi, ale nesmieme zabúdať v kontexte, kde sú dva faktory, ktoré sú dôležité. Jednak ambiciozná politická reforma a zároveň nestabilný regionálny kontext a bezpečnostné hrozby. Venovala by som sa piatim či šiestim dôležitým bodom pre mňa. Poprvé, Mali sme misiu a máme misiu, ktorá e, bola zadefinovaná v roku 2013 a odporúčania boli vtedy zadefinované. Treba na to upozorniť, neplatí to vždy v prípade krajín, ktoré sú pozorované. To sú prvé voľby s novým volebným zákonom, ktorý chce podporiť e, viacstranový politický systém, hoci väčšina politi- alebo počet politických strán je obmedzený. A potom je to aj veľký vplyv e, toho, kto patrí ku akému kmeňu či akej národnosti. Hm, ďalšie témy sú tu otázky v rámci vytvoreného nového parlamentného zhromaždenia. Tam musíme našim kolegom pomôcť Nové rozdelenie volebných okrskov, to je problém, pokiaľ ide o univerzalitu a rovnosť hlasov niektoré mestské zóny sú viacej alebo menej zastúpené a vidiecké naopak. Volebný, volebná komisia bola nezávislá, on, ona je kľúčová, ale tu sme sa stretli so situáciou, kde volebná komisia bola dobre vytvorená, vo všeobecnosti transparentná, ale ostávajú dve výzvy. Mali problémy s validáciou kandidátov, či už validovaných alebo nie, nevedeli nejakým spôsobom nechať bokom e, výber kandidátov. Potom aj e, informatický systém e, fungoval dobre a to vysiela pozitívny signál pokiaľ ide o mass media, nie je tam veľká sloboda, ale bola tam tá istá autocenzúra, ktorá neumožňovala vidieť širokú rozprávu medzi kandidátmi. A dve veľké kategórie v spoločnosti, mladí ľudia a ženy. Ženy tam treba ešte veľa urobiť, pretože napriek mnohým Významným ženám, ktoré sa zúčastnili volieb, treba ešte popracovať aj v mass médiách, pokiaľ ide o rozlíšenie kvoty pre ženy a e, ženy kandidátky. Tam treba vyslať veľmi jasné posolstvo a pokiaľ ide o mladých ľudí, aj tam ešte ostáva veľa práce. Treba zmobilizovať mladých ľudí, aby boli motivovaní, aby išli hlasovať. Keď sme išli do volebných miest, takmer nikto z mladých nehlasoval. To je naozaj e, prekvapujúce. Dokonca ani lokálni, naši lokálni pomocníci nechceli hlasovať, takže to je tiež obrovská výzva. Sú to mladí ľudia, ktorí sú veľmi kriticky, veľmi dobre vedia, čo chcú, aký vývoj by krajina mala mať. Takže e, e, to je dosť smutné. To bolo tých 5 hlavných bodov. A ešte záverom, my ako EÚ je v našom záujme, aby sme technické, politicky podporovali reformy eh, aj v predvolebnom období, aj potom. Konštatujeme, že je tam skutočná politická vôľa urobiť demokratické zmeny. Eh, základný kameň je už položený aj vďaka týmto voľbám a myslím si, že vďaka spolupráci a praktickej pomoci e, sa veci budú vyvíjať ďalej. Ďakujem za pozornosť. E, merci, e, merci. Ďakujem. Pán predseda, hovorí pán Preda. Ďakujem za prezentáciu, ktorá bola urobená. Mám dve otázky. Po prvé, účasť žien. Spomínam si, že počas predchádzajúcich volieb, keď som bol pozorovateľom za EP, ženy vyzvali, eh, boli vyzvané, aby hlasovali v oddelených okrskoch alebo volebných miestnostiach a táto účasť žien bola veľmi nízka. Otázka je, či eh, teda v minulosti ženy hlasovali viacej. Otázka je, či aj teraz ženy hlasovali e, viacej ako muži. A John Lennon spomínal kampaň a či prešli nejaké informácie o voľbách neutrálnym spôsobom. Ja si spomínam, že minule, keď bola tlačovka, bol tam David Martin ako predseda pozorovateľskej misie a ja, tak sme boli prekvapení, že novinári, ktorí prišli na tlačovku, nepoložili naozaj žiadnu otázku. To bola jediná tlačovka, ktorú som zažil bez akejkoľvek otázky. Takže tam išlo len o akúsi prezentáciu bez novinárov. Teda Novinári sa aktívne nezúčastnili, len zaznamenali naše vyhlásenia, nereagovali, nekomentovali. A otázka je, či novinári aspoň položili aspoň jednu otázku. A všeobecná otázka je, či vôbec verejná mienka, obyvateľstvo je informované mass médiami, akože je to vtedy, ten, ten termín, ten datum, takíto sú kandidáti a tak ďalej. Ďakujem veľmi dobre. Zdá sa, že to e, lepšie prebehlo ako pri návšteve AFETu e, v Mexiku tam sa neuskutočnili žiadne otázky pri tlačovej konferencii. Videli sme to predovšetkým aj pri poslancoch Európskeho parlamentu, kde bolo povedané, že neboli žiadni novinári pozvaní. To bolo to bol jeden z tých najvyšších highlightov mojej komunikačn, eh, komunikačnej kariéry v Mexiko. Ešte nejaké prihlásenie sa do diskusie? Zdá sa, že tomu tak nie je. V Mexiku sa jedna strana bola strana e, permanentnej revolúcie. Dobre, e, teraz môžeme teda prejsť. Áno, ešte odpoveď pána Leinena. Áno, kolega Preda pri otvorení e, pozorovateľskej misie. Bolo to presne tak, ako vy hovoríte. Neboli žiadne otázky zo strany žurnalistov, absolútne nula po voľbách eh, prebehla tlačová konferencii, kde kladli viac otázok medzinárodné eh, médiá ako národné médiá, ale ani tých nebolo veľa. Takže je tu určitá cenzúra zo strany médiá, ako aj slobôd, ako iste viete, kde tieto záležitosti sú pomerne reštriktívne. Áno, v skutku eh, ženy majú oddelené volebné kabíny od e, mužov z 1,5 milióna občanov, ktorí volili, 48% e, boli ženy. A to napriek tomu, že majú oddelené volebné kabiny. Nezávisle volebná pozorovateľská misia urobila naozaj veľmi veľa, aby informovala e, ľudí a médiá mali samozrejme informovať aj viac o volebnej kampani. Ja sa pripojím k pani Gabriel, že Európska únia by mala sledovať reformný proces v Jordánsku. Je to veľmi dôležitá krajina pre stabilitu a mier v regióne ja som tweetoval, že Jordánsko má 10 krát viacej e, utečencov na e, obyvateľa ako e, Nemecko a nepanuje tam nejaké znepokojenie nad touto témou. Král povedal, že Jordánsko je práve tou krajinou, ktorá má najväčší počet utečencov a je venovaný aj veľké časti národného rozpočtu a pri voľbách to absolútne nebola žiadna téma. A myslím si, že z tohto by sme si mohli zobrať aj príklad. Ďakujem veľmi pekne. Dear colleagues, we will start in a minute the meeting O chvíľu začneme eh, časť eh, schôdze, kde bude aj eh, predseda rozvojového výboru.